ktorý e, pokrýva nemalé percento celkového toku peňazí. V tomto smere je dôležité, aby komisia čo najskôr vyriešila existujúce nedostatky v tých e, legislatívnych dokumentoch, ktoré už dnes sú v platnosti. Ďakujem pekne, pán Kaputo, teraz pán Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme o bankovej únie v rámci ktorého centrálna Európska únia zohráva kľúčovú úlohu, pretože musí e, toto všetko kontrolovať. Na druhej strane pán Draghi proste odišiel, nezostal tu na diskusiu, aby si e, vypočul postrehy Európskeho parlamentu, hoci on sám povedal, že ho zaujíma táto diskusia s parlamentom. A teraz tie zlé pôžičky. Nič sa s tým neurobilo až doteraz zo strany ECB a ECB tlačí na banky, aby predávali tieto zlé banky e, rozličným subjektom za nízke ceny a zároveň e, tieto subjekty e, to robia na úkor Grécka. Je tu samozrejme riešenie, ktoré by znamenalo, že sa vytvorí systém na ochranu tých, ktorí si požičiavajú, aby sme chránili tieto požičky, aby sme chránili domy a majetky týchto jednotlivcov. Potrebujeme takýto systém, nič menej. Uh, ECB e prijala rozhodnutie bez ohľadu na tieto aspekty a nič sa s tým teraz nedá robiť. Ďakujem pekne, kolega Šafoles. Schaffhausen. Nezodpovednosť, milí kolegovia, nezodpovednosť, e, pretože e, banky si navzájom požičia, nepožičiavajú, trhy nerobia, nedôverujú bankám a nezodpovednosť, pretože vy nechcete priznať, že táto menová únia, ktorá vytvára tento dlh, pretože je to vždy ten druhý, čo platí, nezodpovednosť aj preto, lebo teraz je to občan, ktorý to zaplatí, pretože vychádzame z bailoutu, aby sme vstúpili do bail-in. Sú to občania, ktorí budú platiť a za touto nezodpovednosťou je len jediná zodpovednosť zobrať ruky, to do ruky na národnej úrovni, znárodniť e, centrálnu banku, sme čelili kríze, ktorá nás čaká. Ďakujem. Ďakujem e, a tým sme skončili e, spontánnu rozpravu. A v mene komisie dám slovo ešte pánovi komisárovi Dobrom, do, Dombrovskisovi. Pán predseda, vážení kolegovia, ďakujem pekne Eh, aj eh, pánovi Torvalcovi za výbornú správu, aj za vaše ďalšie príspevky. Ukazuje sa, že sa zhodujeme na dôležitosti bankovej únie ako regulačného a dozorného rámca, čo umožňuje bankám, aby pokračovali v ekonomickom raste a zabezpečili, že finančný systém bude zdravý a stabilný. Zo strany komisie je kľúčové pokračovať v tých agentách, ktoré máme na stole v finančných službách pred, až do doby pred voľbami. Budeme pokračovať, aby tu bol hmatateľný pokrok v bankovej únie, kapitál v únii kapitálovej únii, aby tu bola silná únia, ktorá bude odolná a odolala všetkým budúcim krízam. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A na záver ešte spravodajca, pán Torvalds, máte 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto diskusia načrtla základ, na ktorom pracujeme. Áno, musíme záruky, musíme mať záruky na depozity, musíme nájsť e, riešenie mm, a zladiť politické stanoviská. Potrebujeme udržateľný systém, potrebujeme čeliť e, týmto výzvam. Mm, pán kolega hovoril o určitých nástrojoch. Musíte si uvedomiť, že tieto nástroje sa značne zredukovali v posledných rokoch. Si ehm, tu bol veľký úspech. Chcem poďakovať všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom. Ďakujem pekne za veľmi konštruktívnu spoluprácu. Bolo mi potešením diskutovať s vami na tejto pôde. Dúfam, že táto diskusia ukáže smerovanie vpred, ukáže, že parlament je pripravený urobiť kroky ktoré si komisia želá. A ďakujem pekne pánovi komisárovi za návrhy, e, ktoré očakávame zo strany komisie, aby sme mohli e, napredovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tým e, pádom sme ukončili túto tému. Hlasovať sa bude zajtra. Ďalší bod programu je správa Fernandesa a pána, Fernandesa a pána Galtieriho. Ide o zredenie programu Invest EU. Začneme najskôr s pravodajcom, kolegom Fernandesom, ktorý má slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som veľmi pekne poďakovať všetkým mojim kolegom. Smerujeme k Invest EU, kde máme 13 rozličných finančných nástrojov, vytvoríme zjednodušenia, čo nám umožní vyriešiť zlyhanie trhu. Sú tu také štyri okná v oblasti infraštruktúry vo výskume a inováciách. Týka sa to malých a stredných podnikov a tiež sociálnej oblasti. Junckerov fond, fond strategických investícií bol základom tohto všetkého. Riešili sme to od začiatku a teraz tu máme tento program, ktorý poskytuje jeden, vytvára 1,5 milióna pracovných príležitostí a podporuje 800 tisíc malých a stredných podnikov. Toto prispieva k hospodárskému rastu. Je to program, ktorý pomáha malým a stredným firmám. O to tu dnes ide. Eh, Invest EU nemôže znížiť svoje ambície. Máme rovnaké finančné záruky pre 13 finančných nástrojov a chceli by sme, aby tieto záruky boli posilnené, aby sme e, mohli rád rásť udržateľne. Chcel by som e, privídať e, podpredsedu komisie. Komisia navrhuje 650 miliard eur, my navrhujeme 700 miliard a okrem toho máme pocit, že politika únie musí byť absolútne zaručená, hlavne v oblasti klímy. A strategickú prácu potrebujeme urobiť aj v oblasti udržateľnosti, rastu, inklúzie. Európska investičná banka nám vytvára právnu istotu že budeme mať aspoň 75-percentné garancie, národná podpora finančnej inštitúcie by tiež mali mať e, prístup k tým ďalším 25%. Tento program musí prispieť k sociálnej kohézii, k územnej kohézii, k ekonomickej kohézii v rámci EÚ. Geografická rovnováha je dôležitou súčasťou Takisto poradenské centrá sú kľúčové. Toto musí byť e, pomocou pre investície, musí to byť posilnené, aby projekty, ktoré budú prichádzať z regiónov, ktoré budú prichádzať zo, z malých miest, v celej EÚ budú mať prístup e, k, tým, k tomuto programu. Zvlášť ma zaujímajú veľmi malé projekty. Musíme ich podporovať, musíme mať investičné platformy a je kľúčové, aby tieto poradenské centra boli prítomné, eh, aktívnejšie a proaktívnejšie. Chceli by sme zlepšiť aj eh, správu, zjednodušiť ju. Potrebujeme zabezpečiť, aby program čelil novým realitám. Máme 13 finančných nástrojov a potrebujeme ďalšie, potrebujeme sociálnu stránku. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, zvlášť môjmu spoluspravodajcovi zo strany socialistov a demokratov, pánovi Gualtierovi, za všetku prácu, ktorú sme vykonali spolu. Chcem poďakovať eh, aj eh, Markadesovi za výborné príspevky a chcem poďakovať všetkým spravodajcom a tieňovým spravodajcom, ktorí boli súčasťou tohto programu Invest EU. Ďakujem pekne, veľmi ste prispeli k ekonomickému rastu Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz ďalší spravodajca, pán Gualtieri na 5. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi poďakovať ešte aj kolegovi Fernandesovi a všetkým ostatným tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme mali pri tejto správy. Kríza z roku 2008 spôsobila bezprecedentný pád financií investícií z verejných financií, ale aj súkromných prostriedkov. Počas posledných rokov sa ale podmienky pre investície v Európe výrazne zlepšili a to vďaka pozitívnemu hospodárskemu podnebiu, takisto aj vďaka tomu, že sme implementovali pakt stability a rastu a takisto aj vďaka novým iniciatívam, ako je napríklad Európsky fond pre strategické investície. Ale objem investícií v Európe ešte stále je pod úrovňou, priemernou úrovou, ktorú sme dosávali počas predchádzajúceho desaťročia pred krízou a máme tu mnohé ďalšie nedostatky, ktoré sa otvorili najmä v sektoroch, ktoré súvisia s inováciami, infraštruktúrnymi a kapacitami a prispôsobením sa na klimatické zmeny. Táto situácia znepokojuje nás všetkých hľadom budúcnosti, um, konkurencieschopnosti Európy, um, dlhodobého rastu a takisto aj v oblasti, v oblasti tvorby nových pracovných miest. Práve preto je pozitívne, že komisia navrhuje tento program Invest EU a že v ňom sme nielen inovovali, ale aj zintenzívnili tú podporu, ktorú poskytujeme pre investície. Invest EU už nie je len nástroj, ktorý by podporoval pozitívne skúsenosti z FACE a z ostatných projektov, ktoré boli zachytené počas posledných rokov. Máme tu aj niektoré ďalšie ciele, a síce podporu pre malé a stredné podniky, podporu výskumu, inováciám, infraštruktúram, um, udržateľným uh, podnikateľským aktivitám a tu sa naozaj počerkuje ten obrovský, uh, obrovská absencia investícií do sociálnej infraštruktúry. Tam naozaj chýba veľké objem investícií, tak aby sme zabezpečili udržateľnosť projektov v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, v oblasti sociálnej starostlivosti. InvestEU by malo mať ako prvý cieľ to, že budeme prekonávať tento výpadok investícií v sektoroch a v konkrétnych geografických oblastiach, kde je najväčšia potreba. Práve preto Európsky parlament prijal celú radu zlepšujúcich opatrení do pôvodného textu komisie. V prvom rade sme vytýčili, že cena za záruku pre investorov by mala byť výhradne spojená s charakteristikami a celkovým rizikovým profilom jednotlivých operácií, ktoré majú byť vykonané. A priaznivé podmienky by mali byť uplatnené preto, aby sme podporovali budovanie investičných platform, tak aby sme podporovali investície, ehm, ktoré pôjdu práve do tých oblastí, kde sú najviac akútne alebo najviac chýbajúce, alebo do sektorov, kde potreba investície je najviac výrazná. A v druhom rade e, Európska investičná banka bude naďalej súčasťou tohto e, projektu ako základný e, finančný partner na strane komisie a tu sme, tu sme zhodnotili dôležitú úrohu, ktorú zohrali národné banky a národné investičné a rozvojové banky, ktoré podporujú takéto eh, investičné projekty. Takéto banky na národnej úrovni by mohli mať prístup eh, priamo k európskym zárukám. Takýmto spôsobom sa vytvorila väčšia miera flexibility a zároveň aj lepšie možnosti pre financovanie projektov, eh, ktoré by mali pozitívne dopady najmä na celkový objem investícií aj na tvorbu nových pracovných miest. Na záver sme dokázali eh, vytýčiť to, že členské štáty budú mať nielen možnosť ehm, stať sa partnermi a zdieľať svoje kapacity v oblasti jednotlivých fondov eh, koheznej politiky, ale zároveň budú môcť aj prispievať zdrojmi, eh, ktoré budú prispievať v línii základných jednorazových príspevkov, najmä eh, pri výpočte štrukturálneho deficitu v rámci Paktu stability a rastu. No a tento text, ktorý predkladáme na hlasovanie, je vyváženým textom, eh, ktorý zahrňa aj častora a hovorí o tom, že minimálne 65 investícií, ktoré mali z cestou okno do udržateľnej infraštruktúry, mali prispievať k tomu, aby sme dosahovali ciele, eh, ktoré sú vytýčené v parížskej E, klimatickej dohode. To znamená, že tento text by mal by zostať v tejto podobe, ako ho schválil výbor Ekon, najmä čo sa týka tohto pomeru 65%. S týmto textom podľa mňa dokážeme účinne odpovedať na tých, ktorí sa pýtajú, čo Európa robí preto, aby sme investovali do oblasti tvorby pracovných príležitostí a hospodárskeho rastu. Ďakujem veľmi pekne, pán Gualtieri. A ďalej jedna minútu má slovo pán Kelly. Nech sa páči. Invest EU je jeden z tých programov, ktoré majú byť súčasťou nového budúceho finančného obdobia a mobilizujeme ďalšie miliardy dodatočných investícií. Pozeráme sa na EFSI, aký potenciál dokážeme spraviť. Tým dokážeme mobilizovať viac investícií pri menších nákladoch na nebeho poplatníka. Počas posledných rokov sme mali pravidelné verejné stretnutie v rámci um, tohoto uh, programu v rámci môjho volebného obdobu pri spolupráci s Európskou investičnou bankou aj s komisárom Katajnenom a ďalšími jeho kolegami, ktorí zaslúžia veľké uznanie. Má tu, máme, má to obrovský potenciál, tento program. A je to dôležité uvedomiť si, že podnikatelia v mojom volebnom období sa, obvode sa tešia na tento program a majú veľký apetít pre ďalšie záruky. Tešíme sa najmä na záruky, ktoré to priniesie pre malé podniky a to je naozaj niečo, k čomu by sme sa mali zaviazať. A bolo to podporované aj všetkými skupinami. Som naozaj veľmi rád, že takto je toto nie je o veľkých podnikoch, o veľkých firmách, ktoré majú svoje vlastné nezávislé spôsoby, ako môžu Um, budovať kapitálové rezervy. Je to o malých podnikoch, ktorým musíme primárne pomáhať a som rád, že tak robíme. No a na záver chcem povedať, že toto musí byť tiež vzaté do úvahy v kontexte toho všetkého, čo sa deje aj dnes večer vo Westminstri. Bez ohľadu na čo sa stane. Mám ešte 30 sekúnd, pokiaľ sa nemýlim. Mám minútu a pol, pán predsedajúci. toto je perfektný protiliek proti Brexitu, pretože to pomôže podnikom, ktoré budú najviac zasiahnuté Brexitom a dostanú financie, ktoré im pomôžu prežiť. Ďakujem pekne. Ďakujeme kolega Kelly. Bohužiaľ ste mali len jednu minútu. Viem, že ináč ste vždy veľmi korektní, ale mali ste len minútu a preto neumožním ani žiadnu modrú kartu. Teraz bude hovoriť kolega Van na minútu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj všetkým spravodajcom, ktorí sa zaoberali a priviedli tento dôležitý spis až do dobrého konca. My z výboru pre dopravu, my sme tieto investície, my tieto investície veľmi potrebujeme. Plán pre dopravný sektor je veľmi dôležitý, predovšetkým čo sa týka stavby ciest, a hlavne diálnic v Európe. My potrebujeme viac súkromných peňazí eh, v tomto sektore. Je tu len jeden aspekt, na ktorý by som vás chcel predovšetkým upozorniť a to sú environmentálne ciele v eh, stanoviskách výborov eh, pre rozpočet a výboru EKON. Vieme, že Európa musí byť čistejšia, ale zároveň musíme kapacity súkromných investorov v tejto chvíli nesmeme ich preceňovať a preto výbor pre dopravu žiada o nižšie ciele, než boli doteraz dohodnuté. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi kolegovi Van de Kamp, ktorý eh, vystúpil v mene výboru TRAN a teraz v mene komisie pán Katajne, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne, som naozaj veľmi rád, že sa môžem zúčastniť na tejto diskusii. To zároveň eh, príjemné vidieť toľko kolegov tu, ktorí, eh, chcú, ktorí chceli implementovať FC vo svojich vlastných volebných obvodoch. Ehm, tým, že sme mohli vidieť, eh, čo dokáže robiť FC, čo dokážu robiť poradenské služby a ako môžeme zvyšovať povedomia. To je práve dôvod, prečo FC už dnes je úspešným príbehom. Dáva nám to dobrú príležitosť ďalej pokračovať v tomto úspešnom príbehu a to je práve dôvod, prečo sme začali aj do tohoto programu Invest EU. Chcem poďakovať tejto snemovni za to, že nás neustále podporovali v rámci jednotlivých investícií a podpore konkrétnych aktivít, keď táto komisia prijala, začala pôsobiť na konci roka 2018, tak investície koncu roka 2008 tak investície klesali, koncu roka 2014 tak investície upadali a potrebovali sme prijať konkrétne kroky, aby sme prekonali tento úpadok v investíciách a zároveň zvýšili dôveru tak v európskom hospodárstve, ako aj v kapacitu európskych inštitúcií e, dodrž, dodávať e, to, čo, slúbili, to, čo sme slúbili európskym občanom investičný program bola odpoveďou na túto našu ambíciu a vy ste nám pomohli vytvoriť tento Európsky fond pre strategické investície. Dnes investičné podmienky v Európe sa zlepšili, ale ešte stále je tu pomerne veľký eh, eh, veľká rezerva v investíciách, najmä čo sa týka sociálnej infraštruktúry a investíciách, ktoré sa týkajú environmentálnych a digitálnych eh, oblasti. A práve v kontexte tohoto návrhu pre ďalší viacročný finančný rámec komisia práve preto predkladá jednotný, viac, viac politický, finančný a investičný nástroj InvestEU. Ten bude kombinovať 13 centrálne riadených finančných nástrojov a EFSI do jednotného 38 miliardového kapacit, e, fondu ktorý bude mať veľmi silné zacielenie na konkrétne politiky a pričom EIB bude našim hlavným strategickým partnerom v implementácii tohoto programu. Budeme zároveň otvorení voči iným partnerom, ako sú napríklad Európska banka pre obnovu a rozvoj, e, Banka Rady Európy alebo národné e, investičné banky. Komisia víta správu Európskeho parlamentu o programe InvestEU. EU táto správa zdôrazňuje mnoho dôležitých bodov, ale e, vo všeobecnosti podporuje tento návrh komisie. Čo sa týka navrhovaných zmien, komisia je otvorená zvážiť tie, ktoré sa týkajú e, dohľadu najmä tých, ktoré sa týkajú nezávislosti investičných výborov a zároveň zábezpek, ktoré z tohto má vyplývať. Čo sa týka obáv, ktoré boli vyjadrené ohľadom úlohy EIB eh, v rámci eh, investičného programu InvestEU eh, podľa skúsenosti do posiaľ z EFSI, Dovolte mi povedať, že sme navrhli spoločné partnerstvo s Európskou investičnou bankou, tak aby sme zakotvili 75-percentný podiel investícií z EIB priamo v tomto nariadení. Toto partnerstvo by zabezpečilo to, že eh, investičná expertíza Európskej investičnej banky bude najlepšie využitá preto, aby sme dokázali um, zabezpečiť dodatočnú mobilizáciu, monitoring a plné nasadenie tohoto programu. Takýto návrh partnerstva je samozrejme predmetom eh, schválenia spolu legislatívnych orgánov. Viacero z vašich pozmeňujúcich návrhov sa týka širšej diskusii um, o tomto kontexte celko, ohľadom celkového objemu prostriedkov a klimatického, a opatrení. Zatiaľ ich berieme na vedomie a vnímame ich ako dôkaz toho, že parlament je odhodlaný pracovať na silnej únii so silným rozpočtom a zároveň na dosiahnutí 21 cieľov COP Európskej únie. V mene komisie mi dovolte vyjadriť svoje ocenenie za obrovské úsilie spravodajcov, tieňových spravodajcov a jednotlivých výborov pri dosahovaní tejto pozície vo veľmi náročnom časovom rámci, tak aby sme dosiahli dohodu ešte pred európskymi voľbami. Naozaj dúfam, že toto úsilie bude viesť k tomu, že e, zajtra budeme mať úspešné hlasovanie. Potom bude na rade, aby rada urobila svoj diel práce a dosiahli sme aspoň čiastočné, čiastočnú dohodu a umožnili začiatok trialógu. Ďakujem Ďakujem kolega za Katajnen. A teraz bude hovoriť eh, kolega Belet na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Vážený komisár, kolegovia. Áno, máme tu aj názor eh, výboru Envy. Keď to porovnáme so súčasným eh, programom FC, tak e, sú tam investície do obnoviteľných zdrojov, e, ušetrenie energie, tam je to veľmi ambiciozne, je to až na výške 90 ale s programom Invest EU chceme urobiť ešte väčšie, rýchlejšie kroky, pretože keď sa týka udržateľnej energie a tešíme sa e, taktiež e, na to, ako sa nám podarí pomôcť klíme. Toto je skutočne základ, ktorý, alebo taký, taký červený druh, ktorý sa tiahne celou touto témou. Potrebujeme taktiež investovať do silnejšieho priemyslu v Európe, potrebujeme vytvoriť nové pracovné pracovné miesta. Toto ide len ruka v ruke s mm, produkciou, ktorá bude udržateľná a mm, nízkouhlíková tak aby sme to mohli teraz spolu realizovať spolu s komisiou. A skrátka, tak ako to podal kolega Kelly Invest EU, je vlajkovou loďou. Je to najdôležitejší proj- projekt, ktorý máme predovšetkým pre e, našu budúcnosť, ktorá musí byť udržateľná, aby sme menej dovážali, ale sami e, vyrábali. Ďakujem. Kolega Bele, ďakujeme. A teraz bude hovoriť kolegyňa Westfál na minútu. Ďakujem, pán predseda. E, milí kolegovia a kolegyne, ja si myslím, že program InvestEU je dobrý a skutočne verím, že správa kolegu tento program ešte zlepšia napriek tomu, ako regionálna politička by som trochu chcela naliať vodu do vína, pretože mám určité obavy, podľa mňa štrukturálne fondy s decentralizovaným prístupom sú niečo úplne iné než Invest EU. Štrukturálne fondy sú určené na to, aby zlepšili život všetkých ľudí v Európe. Regio, prinášajú do regiónov nové pracovné miesta, lepšiu infraštruktúru, pomáhajú bojovať proti klimatickým zmenám, podporujú podniky a univerzity. A táto podpora musí naďalej pokračovať aj keď bude rozpočet nižší. A preto, milé kolegyne, kolegovia, odmietam tú myšlienku, že by štrukturálne fondy boli určené na, alebo mali by prispievať k financovaniu. Invest EU e, podporuje myšlienku vytvorenia synergií, ale hovorím nie plánom, ktoré by mali finančne miešať tieto dva nástroje. Ďakujeme, kolegyňa Westfall A teraz na minútu bude hovoriť kolega Džambacký. Ďakujem, Herr prezident. Уважаеми господин komisár. Уважаеми колеги, в становището си относно... Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ja tu zastupujem výbor pre kultúru a zdôrazňujeme potrebu dodatočných investícií do mládeže a kultúry a naše pozmeňujúce návrhy napomôžu zachovaniu európskeho kultúrneho dedičstva. Viete, že máme unikátne kultúrne dedičstvo, v globálnom meradle. Musíme byť konkurencieschopní, keďže svet sa rýchlo mení, prichádzajú stále nové technológie a ja som si istý, že Invest EU podporí tvorbu nových pracovných miest, ale taktiež je veľmi dôležité si zachovať našu identitu. Musíme si uvedomiť, že národná identita, národná kultúra sú veľmi dôležité. Každý región, každá krajina by sa mali snažiť využiť fondy z Invest EU, aby sme boli schopní si zachovať našu európsku identitu. Ďakujeme. Kolega Džambacký, teraz na minútu a pol pán kolega Karas. Pán predseda, pán podpredseda komisie, dámy a páni, srdečne ďakujem tým, ktorí sa už od začiatku nášho parlamentného obdobia zasadzujú o podporu investícií v EÚ. Investície, ktoré by mobilizovali, toto nie je šprint, toto je maratón a podarilo sa nám, že sme na každom kroku sa niečo naučili, niečo mohli zlepšiť investičnú ofenzívu sme začali v podobe FC na začiatku nášho parlamentného obdobia, potom prišlo FC2, tým sme to zlepšili a predlžili sme FC2 teda do roku 2020. Ďalej e, sme to rozšírili aj na tretie krajiny, predovšetkým krajiny afrického kontinentu a iniciatívou Invest EU chceme e, začať ďalšiu novú kapitolu a za 7 rokov chceme e, zmobilizovať dodatočných 700 miliard eur investícií Chceme sa sústreďovať napríklad aj na malé projekty, podporovať malé stredné podniky, ich, podporovať ich odolnosť a taktiež zaručiť pri verejno, projektu verejného obstarávania našu e, transparentnosť a nezávislosť a taktiež sa týka implementácie environmentálnych cieľov, tak tá, tam je to taktiež dôležité. To sú naše ciele a dúfam, že tu robíme veľký krok kupredu smerom k lepšej zamestnanosti novým pracovným miestam v Európe. Ďakujem. Ja, váš, ja vás srdečne zdravím a teraz pokračujeme s diskusiou pani kolega Gardia Saval za socialistov na dve minúty. Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Taktiež by som chcela na úvod pogratulovať pánom Fernandešovi a Gualtierimu za dobrú prácu odvedenú na tejto správe. Je pravda, že sme vychádzali z dobrého východiskového bodu, mali sme dobrý návrh komisie, ale myslím si, že tie parlamentné rozpravy a celý ten postup vďaka našim negociátorom z politických skupín a taktiež spravodajcom sa nám to podalo ešte zlepšiť. Pre socialistov bolo prioritou vytvoriť investičný plán, ktorý by umožnil oživiť hospodárstvo ale e, adekvátnym spôsobom a to síce cestou udržateľného rastu. Pracovali sme na e, prvom e, pláne strategických investícií, to bol plán Juncker a potom naďalej bol tento plán rozšírený a myslím si, že výsledky sú uspokojivé. Tento nový investičný plán vychádza nie len z týchto dobrých výsledkov a zo skúseností s predchádzajúcim plánom, ale sa tam E, preskupujú pod rovnakým dažníkom rôzne finančné nástroje, ktoré boli rozdrobené v rámci viacerých programov. A my sme už o toto žiadali dlhú dobu, budeme mať teraz e, flexibilnejší nástroj, bude aj účinnejší, jednoduchší a tým pádom bude mať aj lepší e, vplyv. Cieľom tohto programu, ako bolo povedané, je mobilizovať viac než 700 miliard eur vďaka európskemu rozpočtu, tak ju boli namierené na investície, ktoré by umožnili Európskej únii inteligentným spôsobom rásť a síce pomocou investícií do e, udržateľnej infraštruktúry, do vzdelávania alebo zlepšenie prístup malých stredných podnikov k financovaniu. Tento nový plán taktiež zlepší sociálnu infraštruktúru a bude nám pomáhať boj proti klimatickým zmenám a taktiež treba zdôrazniť úlohu e, bank na e, regionálnej alebo lokálnej úrovni, pretože e, tam sa do týchto regiónov dostanú lepšie konkrétne riešenia, takže dúfam, že budú postupovať rokovania s radou svižne, aby sa nám podarilo dosiahnuť dobrú e, dohodu v súlade s tým, o čom budeme hlasovať my v parlamente zajtra čo sa týka teda našich cieľov, ale aj predovšetkým toho rozpočtu, ktorého výšku zatiaľ odsúhlasíme. E, ďakujeme. A teraz pán Kölm má slovo na minútu a pol v mene EKR. Ďakujem, pani predsednička. Invest EU je ďalším pokusom EÚ vydávať e, peniaze a odstrániť tým štruktúrálne nedostatky, ale toto sa nepodarilo a ani sa to nepodarí. Štruktúrálne nedostatky musia byť odstraňované tak, že sa najprv budú analyzovať a potom, že sa vyvodia tie správne dôsledky. Ale keď pôjdeme a povieme, dobre, chceme viac investícií, tak sa tvárime, ako keby každá investícia bola dobrá, ale to nie je pravda. Investície sú dobré, len pokiaľ majú udržateľný účinok, a musíme sa predovšetkým postarať o to, aby EÚ sa nestávala nad súkromné hospodárstvo. Potrebujeme súkromné investície, ale keď vidíme, že máme e, politiku e, nulových e, úrokov, tak v podstate sme zaplavení peniazmi. Peniaze sú predsa sú, prečo by sa nedali investovať. Ale to znamená, že máme trochu iné problémy, než zasobovať peniazmi súkromné e, hospodárstvo. Pretože v prípade InvestEU je to to isté ako v prípade Junckerovho plánu FC. Budeme financovať projekty bez ohľadu na to, čo z nich nakoniec vyjde bude bez nejakých merateľných výsledkov a to znamená, že bude mať veľa investícií, budeme tam mať veľa alokácií a na koniec neurobme nič pred občanov, čo by sme potrebovali, aby sa zvyšila konkurencieschopnosť, to by bola reforma eura. Pretože tam sa porovnávajú veci, ktoré nie sú porovnávateľné. Na to by sme sa mali pozrieť. To by určite bolo hospodársky významné. Ďakujeme. A teraz že ja požiadal o slovo pán Torvalds na dve minúty za ALDE. Ďakujem pekne. Komisárka Tajnen, pred rokmi, keď sme začali túto dlhú cestu, tak sme diskutovali o Junckerovom pláne a mnohí boli skeptickí v tom čase. Kladli sme si otázku, či to skutočne bude tým správnym stimulom. Teraz sme oveľa múdrejší a vidíme, že sa smerovanie mení. Z, mm, mnohé výzvy sú pred nami, snažíme sa uro, um, urobiť e, druhý a tretí krok. Invest EU e, je odlišný typ nástroja ako EFSA 1 a 2. Tu sa vytvára vonkajšia sila mimo inštitúcií keď diskutujeme o týchto veciach vo výboroch, tak sa zdá, ako keby boli pochybnosti, či skutočne tieto externé subjekty e, budú spolupracovať. Predtým sme mali skôr národný náhľad na veci ehm, z národného pohľadu malé a stredné firmy, myslí sme ako štát. A toto môže byť problémom. Chceli by sme zaželať veľa úspechov e, v tejto práci. Ďakujem spravodajcom za ich prácu a robíme dnes a zajtra veľký krok Dúfame, že rada udrží krok s komisiou a parlamentom a ak to tak bude, tak to bude pre všetky oveľa lepšie. Ďakujem pekne. Pán Gigold má slovo na minútu a pol zo zelených, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že to bolo naliehavé, aby Únia silne konala, zvýšila investície a preto vítame e, pôvodne plán EFSA. Videli sme nedostatky, poučili sme sa z nich a teraz máme nový návrh. Únia musí byť odvážnejšia, zvyšovať investície a o tom je aj tento nový program Invest EU. Zároveň ale dobré investície sú jediné udržateľné. Jediné investície, ktoré sa poučia z klimatickej krízy, sú dobré. A preto je dobré, že kompromis, ktorý prichádza z vedúcich výborov, e, znamená navýšenie udržateľných investícií v infraštruktúre na 65 Je to dôležité pre našu frakciu, aby sme sa držali tohto návrhu. A po druhé, silne veríme, že vojenské a civilné ciele v rozpočte by mali byť oddelené. A tento princíp sa musí rešpektovať aj v pleno, plenárnom hlasovaním a počítam so spoluspravodajcami, že budete rešpektovať pôvodný kompromis a nie ho meniť tu v pléne a stiažovať dosiahnutie proeurópskej väčšiny, čo si tento program pán komisár zaslúži. Ďakujem pekne. Pán Papa Dimulis má slovo na minútu. Z Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Katajnen, e, cítim, že potrebujeme väčšie posilnenie týchto investície. Veľmi zaostávame za investičnou úrovňou spred krízy Takže Invest EU eh, z nášho pohľadu nie je dostatočný, potrebujeme oveľa viacej. Pravda je, že návrh Európskeho parlamentu zlepšuje návrh komisie v mnohých bodoch. Vidíme ale aj eh, negatívne prvky a rizika. Je tu riziko, že Invest EU eh, odoberie prostriedky z kohezie a už sme znižovali kohezné fondy v rámci nové, nového viedočného finančného rámca, ktorý navrhla komisia a možno tu budú problémy pre malé a stredné firmy, ktoré sa budú cítiť oklamané. E, dúfame, že tu bude viac e, vyšších investícií, hlavne do tých regiónov, ktoré sú zraniteľnejšie, teda ktoré obzvlášť trpeli úspornými opatreniami a Eh, nízkym ekonomickým rastom. Ďakujem pekne. Pán Koburn má slovo na dve minúty. Nech sa páči. Táto úbohá legislatíva je zamená na to, aby sme investovali európske fondy, ktoré majú byť centrálne riadené komisiou. Dovolte mi prosím všetkým pripomenúť dve veci. V prvom rade, poprvé, neexistuje niečo ako európske peniaze to sú peniaze, ktoré prichádzajú od daňových poplatníkov a sú to peniaze daňových poplatníkov, nikoho iného. A e, môž, presvedčiť niekoho, že podporíte podniky tým, že budete investovať do nich peniaze daňových poplatníkov. To je skrátka len dotácia, ktorá ruší trh a e, o tom by mali rozhodovať daňoví poplatníci ako spotrebitelia alebo investori alebo oboje. Pravidlá o štátnej pomoci mali zabezpečiť to, že budeme mať rovnaké, rovnaké podmienky hospodárskej súťaže vo využívaní dotácie a práve preto Európska únia kontroluje e, pravidla štátnej pomoci a vnútila ich aj Spojenému kráľovstvu a to pred, po aj počas e, tranzície. Ale nebude tu, nebudú tu rovnaké podmienky hospodárskej súťaže, lebo táto legislatíva zvýhodní situáciu pre európske podniky, ale nie e, podniky Spojeného kráľovstva Môžete povedať, že sme na konci radu, ale nebude to nevýhoda. V konečnom dôsledku aj Oliver Twist bol na konci radu práve kvôli tomu, že on mal eh, subsid, eh, dotovanú eh, ovsenú kašu a tým, že ho si žiadal viac, tak mu to nepomohlo. A to isté ale platilo aj pre pracovníkov v 19. storočia. Práve to musia urobiť pracovníci a firmy v Spojenom kráľovstve utec z tohto 19. storočia, ktoré tu zavádzate vy a ísť smerom k slobodnejšej budúcnosti. Bohužiaľ, naša premiérka to vidí inak, ale dnes dostane poriadnu nakladačku v parlamente a to si naozaj užijem a pevne verím, že čím skôr budeme vonku z EU a budeme mať dohody o voľnom obchode so zvyškom sveta. Ďakujem vám pekne. Vážení kolegovia, poprosím ďalej v mene skupiny ENF pani Kapel. Ďakujem, pani predsednička, pán podpredseda komisie. Program Invest EU v rámci viacročného finančného rámca e, združí viaceré finančné nástroje, bude dohromady 13, ako ste povedali, a tým pádom by to malo byť všetko účinnejšie. Od roku 2020 1 nadviaže na FC2 a snaď prispieje k tomu, aby sa e, zase vyriešila, e, vyriešili investičné e, nedostatky a taktiež by mali byť mobilizované, mobilizovaných skoro 700 miliárd eur a Európska investičná banka už FC eh, využila, implementovala eh, veľkú časť eh, jeho zdrojov a taktiež je pozitívne, že sa vytvorí riadiaci výbor, že to budú centrálne poradné úzly, ktoré budú vydávať stanoviska 640 miliard eur, tie sú dôležité a vďaka e, našim spravodajcom a začneme už e, s našou prácou. Ďakujem. Teraz bude hovoriť Paul Rubiš za EPP. Taktiež som poďakovať Vile e, Moltere, pretože ten ukázal, že sa dá riadne implementovať, aj úspešne implementovať program. A kolega Katajnen, my sme to dobre rozbehli, práca na HDP naďalej pokračuje v Európe. Musíme sa dostať na úroveň 20 momentálne sme na úrovni asi 15 a Francúzsko a e, Spojené kráľovstvo majú asi 10 úroveň, takže vidíme, že naďalej sme to ešte nedosiahli. Mojim osobným cieľom by bolo eh, mať do roku 2030 30 eh, produkciu v Európe, tak aby produkcia, ktorá bola presunutá do iných krajín, aby sa vrátila k nám v podobe priemyslu 4.0 a ďalších balíčkov, ktoré sme tu vytvorili a myslím si, že čo sa týka zdieľania rizika, tak tu pomáhame malým a stredným podnikom, pretože na druhej strane oni platia aj dane. Pokiaľ niekto platí dane, tak má právo, aby sa riadne prerozdielilo riziko. Čo sa týka 22 miliónov pre malé a stredné podniky, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta. Myslíme si, že toto sú dobré vložené peniaze, ďalšie týka zeleného rizika EIB. Myslím si, že tamto taktiež e, bude významné a postaráme sa toto e, týmto o dobrú a mm, istejšiu budúcnosť Európy. E, Ďakujem. A teraz pani Beres, mene socialistov. Prezident. Ďakujem pani predsednička, pán popredseda. Myslím si, že tento parlament zlepšil návrh komisie. Tešíme sa z toho, pretože tento návrh je kľúčový na obnovu investícií v EÚ. Vieme, že veľmi chýbajú. Pre našich občanov je to kľúčové, pre naše podniky tiež. A my blahoželáme eh, komisii, pretože sa zjednodušili nástroje týchto investícií kombinovali sa s inými nástrojmi vrátane koheznej politiky, čo predstavuje značný pokrok. Tiež je tu otázka cieľov investícií, ktoré sú modelom ekonomickej stratégie EÚ, kde sa sklbí udržateľný rozvoj, e, Parížská konferencia, sociálne investície, bez toho, aby sme zabudali na kreatívny priemysel a kultúru a myslíme si, že e, znovu ponecielie tohto parlamentu e, posilňovanie e, národných rozvojových bank môže len zlepšiť takýto plán, aby dosiahol úspech, aby sa financovalo to, čo je potrebné, užitočné investície pre lepšiu rast, vytváranie udržateľných pracovných príležitostí v Európe. Ďakujem pekne. Ďalej za EKR Pán Paket, nech sa páči. Ďakujem vám pekne za slovo, vážená Pani predsedajúca, vážení kolegovia a kolegyne, toto je prvá zložka, eh, ktorej sa venujem v rámci Európskeho parlamentu za EKR. Ale často komisia prichádza s návrhmi, kde sa pýtate, či sú v podstate užitočné, ale toto je rozumná reforma, ktorá spája všetky súčasne existujúce investičné nástroje EÚ a vytvára sa jeden zoštihlený program pôvodné návrhy komisie neboli vždy úplne 100%. Vla- riadenie bolo príliš komplexné, taktiež expertíza EIB nebola dostatočne využívaná a ja som veľmi rád, že tento text sme dokázali výrazne zlepšiť. Kladli sme dôraz na e, posilnenie úlohy národných investičných bank. Naša e, flámska e, spoločnosť PMV môže tuto mať plnú zodpovednosť nad implementáciou investícií. A ja ďakujem spravodajcom za odvedenú prácu a teším sa na rokovania s radou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pán poslanec Solé, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi počerknúť tri špecifické aspekty, ktoré súvisia s programom InvestEU prvom rade je tu jasná potreba ďalej mobilizovať verejné a súkromné investície v Európskej únii, ale tieto investície by mali ehm, slúžiť jasným účelom, mať jasné, jasnú zmysluplnú, ehm, zmysluplné využitie. Inými slovami, InvestEU musí byť užitočným programom, ktorý bude transformovať naše ekonomiky na uhlíkovo-neutrálne inkluzíve hospodárstva. Musí podporovať energetickú tranzíciu a zároveň brať do úvahy sociálne a environmentálne obavy Práve preto musíme byť odhodlaní um, dokončiť záväzky z Parískej klimatickej dohody a SDG. Preto chceme, aby sme mali väčšie ciele výdavkov na klimatické ciele, najmä čo sa týka podpory strategických investícií, aby sme vylúčili tie projekty, ktoré môžu byť environmentálne škodlivé. Ďalej, po druhé, silne namietame tomu, aby sme podporovali obranné projekty z investov, militarizácie európskeho rozpočtu, či už je to prostredníctvom investícií alebo cez podporu výskumu, nie je správny spôsob, ako máme riešiť bezpečnostné výzvy, ktorým čelíme. InvestEU fondy mali byť investované v mnohých rôznych oblastiach, e, ktoré budú mať oveľa väčšiu alebo akútnejšiu potrebu investícií v neposlednom rade do sociálneho hospodárstva. No a do tretice silná účasť a zapájanie nielen národných, ale aj regionálnych, regionálnych eh, investičných bank bude kľúčovým faktorom pre podporu projektov vďaka tomu, že poznajú lokálne trhy a poznajú aj potreby ekonomických a sociálnych partnerov v teréne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pani Niriada za GUE NGL. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Už pán komisár, presnuli sme sa z Junckerovho plánu na FC, FC1, FC2 a teraz tu máme nový názov Invest EU. Ale reálne, hoci meno sa mení, tie základné princípy nadalej ostávajú. Investície sú zamerané e, na presun e, do súkromných investícií na verejných investícií. Ja sa bojím, že tieto investície neskončia vo verejnej doméne Nevidím tu napríklad e, zlepšovanie sa verejnej dopravy pre ľudí, ktorí žijú na vidieku, alebo napríklad si nemyslím, že súkromní investori budú pozerať aj sa pozerať na otázku verejných služieb v posledných nariadeniach sme mali ustanovenia, ktoré mali zabezpečiť to, že budeme zlepšovať sociálne služby a vytvárať e, e, formy spolupráce, ale nie som si istá, či to funguje, nemáme žiadne fakty a vždy, keď sa pýtam na konkrétne čísla, nedostávam žiadne odpovede. Takže v tomto smere som proti peniazom na obranné projekty, zbrojárske projekty a to všetko bude závisieť od toho, ako tieto investície budeme robiť. Mali by byť robené len eh, vo verejnom sektore, nikde inde. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pán eh, poslanec Rosaty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedníčka. Vážený pán komisár, dnes diskutujeme o programe InvestEU, ale rád by som sa na okamih vrátil k jeho predchodcovi, k, pra- k Junckerovmu plánu, teda k Európskemu fondu pre strategické investície, ktorý sa ukázal byť naozaj veľmi úspešným. Viedol k tomu, že komisia, najmä eurozóna, už 22 kvartálov expanduje. To je naozaj veľmi dobrý úspech. naozaj sa teším, že dnes tu máme pokračovanie tohto projektu v takomto modernizovanom pláne. Aj Junckerov plán viedol k rozvodu, rozvoju mojej krajiny a prispel aj k rozvoju nášho regiónu, teda k Pomoransku, pretože tu sa to týka transformácie chemického priemyslu a takisto sa to týka investícií do zlepšenia vodnej dopravy na Odre. A čo sa týka programu InvestEU a tu chceme zdôrazniť nasledujúce. Vďaka tomu, že tu zhromažďujeme rôzne investičné nástroje od dotácií po pôžičky a záruky, je to rôzne 13 nástrojov, máme to aj veľmi pružný nástroj, ktorý môžeme realizovať v rôznych podmienkach a voči rôznym projektom. Takisto som za to, aby záručný fond, ktorý bude podporovať tento program InvestEU bol zväčšený. Rovnako sa tak predstavujú aj spravodajci. A to až na objem 40 miliárd. Pevne verím, že to bude dobre využívané. Myslím si, že takýto fond bude lepšie brať do úvahy špecifické potreby na špecifické potreby rozvíjajúcich sa ekonomík v krajinách strednej a východnej Európy. Ďakujem za socialistom a slovo ďalej pán Kofod, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Okrem toho, že dláždime cestu pre viac investi- súkromných investícií v Európe, čo naozaj potrebujeme, musíme sa pýtať, ako chceme vynaložiť peniaze daných poplatníkov, pretože Invest EU je otázka, ktorú si musíme položiť. Chceme investovať do toho programu, do toho bežného štandardného režimu, ktorý tu máme, e, investovať ďalej do prekonaných technológií z minulosti, alebo budeme investovať do budúcnosti, do Európy zajtrajška, kde rast e, nemá neznamená vyššie bremeno na udržateľnosť a klímu. Keď hlasujeme, budeme hlasovať o programe InvestEU, zajtra máme tu jednu otázku, ktorú si musíme položiť. A síce s týmto programom InvestEU máme šancu dokázať, akým smerom sa my politici chceme uberať. Máme tu šancu um, podporovať o, o investície najprv do klímy a tak do toho investovať aj peniaze z e, prostriedkov verejných, teda nepoplatníkov. Máme tu aj mnohé ďalšie investičné ciele. Myslím si, že najmä kolegovia na konzervatívnej strane tejto snemovne. Prosím, pridajte sa k nám, aby sme hlasovali za investície do programu, ktorý bude dávať klímu a budúcnosť na prvé miesto. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pán poslanec Mec za zelených. Pani poslankyňa Pen. Pani predsedníčka, dámy a páni, vážení kolegovia, pre mňa kľúčové v InvestEU je pokračovanie v tom, že sa obraciame chrbtom úsporným opatreniam a budeme investovať do inovatívnych programov, ktoré budú udržateľné, inovatívne a kde nebudú investori bez podpory EÚ. Uvedomte si 38 miliard eur na realizáciu projektov ako napríklad malé a stredné firmy, ktoré sú za inklúziu postihnutí tých osôb alebo e, výskum bez e, pokusných zvierat, e, termoizolácia budov. Toto potrebujeme do budúcnosti. Žiaľ, pod týmito projektami je domoklov meč, pokus priemyselnej zbrojárskej lobby e, získať tieto prostriedky. Milí kolegovia, odolajte e, spevu sirén zbrojárskeho priemyslu a investujme do budúcnosti našej planéty. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz bude hovoriť pán Van Nistelrooy na minútu a pol. Ďakujem vám pekne obom spravodajcom, pán komisár Katajnen, vážení kolegovia. Urobili sme naozaj už veľa konkrétnych krokov počas posledných rokov, už počas plánu Junckera a som naozaj veľmi rád, že mnohé z týchto zmien boli, um, boli zakomponované do systému. Vrátanie lepšieho vzťahu s regionálnou politikou, so štruktúralnými fondmi, e, s horizontom EÚ 2020. Je dôležité, aby sme tu mali viac výsledkov, viac visibility, keď kombinujete tieto fondy s novým nástrojom InvestEU, tak aby sme dokázali zabezpečiť lepšiu viditeľnosť pre našich občanov, napríklad v oblasti špecializácií. Ďalej je to otázka transferu od štrukturálnych fondov. Um, tento transfer bol um, vlastne zakomponovaný práve do tohto nariadenia. Je to naozaj veľmi dôležité, pretože je to voľný transfer, môže byť robený na základe tých priorit, ktoré sú regionálne akceptované. Po tretie, podpora od investičného hubu, poradenského hubu EÚ. To je naozaj nevyhnutné všade v Európe. Myslím si, že Európska investičná banka môže pracovať aj na základe svojej expertízy s inými partnermi. To je práve to, čo je v tomto smere kľúčové. A ešte na záver geografická rovnováha. A tá, tá, tu môžeme robiť oveľa lepšie než predtým. A Nestačí, že jedna časť Európy e, očerpáva mladých ľudí z iných častí Európy. Je to Európa, ktorá musí mať spoločným cieľom, ktorý chceme dosiahnuť a myslím si, že v tomto smere sme to naozaj e, zakomponovali oveľa lepšie. Ako koordinátor z Regi podporujem vašu iniciatívu a je to naozaj dobré pre zelenú rastúcu Európu, ktorá bude tvoriť nové pracovné miesta. Ďakujem pekne. Prechádzame do procedúry spontánnej rozpravy. Takže dovolte mi dať najprv slovo pánovi poslancovi Mato, potom pani poslanci e, Maria z Viegas, Maletič, Višnevská budú vystupovať v tomto poradí. Pán Mato, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi privítať program InvestEU, ktorý e, sa snaží, aby sme investície do Európy mali zmysluplnejší, účinnejší a flexibilnejší rámec. Hovoríme o investíciách e, v objeme 700 miliard eur. To je naozaj dobrá správa pre všetkých. Je to pre, dobrá správa pre všetkých, ktorí chcú podporovať investície, inovácie a zamestnanosť. Zároveň by to malo sa dostať aj do všetkých veľmi vzdialených regiónov Európy a tam treba odstrániť prekážky, ktoré komplikujú alebo znemožňujú plné nasadenie týchto fondov v týchto, v týchto regiónoch. Ehm, preto musíme zabezpečiť aj nevyhnutné výnimky. Kanárske ostrovy chcú byť súčasťou tohoto programu, ale na to treba brať do úvahy ich unikátnosť alebo špecifické charakteristiky. Solidarita je spoločná hodnota Európskej únie a v tomto smere akákoľvek výnimka a pre mimoriadne vzdialené regióny bude mať plné odôvodenie právne v článku a v konkrétnom článku zmluv 309. Ďakujem pekne, ďalej má slovo pán poslanec Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Invest EU môže byť pozitívny program za predpokladu, že za dodržia konkrétne štandardy. V prvom rade musíme podporovať izolované oblasti, ako napríklad Egejské ostrovy. Takisto musíme podporovať celé regióny a nielen to jadro eurozóny po tretie, musíme podporovať malé a stredné podniky, mikropodniky. To sú práve tie podmienky, ktoré budú nevyhnutné preto, aby sme sa začali uberať iným smerom. To sú práve tie sektory, v rámci ktorých e, musíme intenzívnejšie pracovať. Vzdelávanie, školstvo, tvorba pracovných miest a ochrana životného prostredia. Nemôžeme využívať tieto fondy na ďalšiu militarizáciu Európskej únie a zásadne by sme nemali pokračovať v tomto neblahom príklade, ktorý sme nabrali počas Junckerovho pro- programu, pretože peniaze z Junckerovho programu, ktoré išli do Grécka, boli využité na na to, aby Fraport nakúpil e, grécké regionálne letiska na nič iné. To nebolo využité a, a firmy ako Cosmotech, ktoré sú napríklad e, telefónnym operátorom, mimochodom to nemecká firma, tak peniaze boli použité pre nich. Tak prosím, e, podporme grécké firmy, grécké podniky a nie nadnárodné veľké firmy. Takže vyhneme sa takýmto konkrétnym zlým príkladom, ktoré sme tu mali z Junckerovho programu. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Viegas za Guengel. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tento program má dva problémy, ktoré sa s ním spájajú. V prvom rade predstavuje ďalší nástroj pre dotovanie súkromného sektora. Máme tu sociálne nerovnosti, ako je chudoba a ďalšie aspekty v Európskej únii. A preto mm, berú na vedomie toto všetko. Máme tu e, nástroje pre podporu Eh, eh, európskych firiem, ale to zodpovedá reálnym potrebám EÚ aj občanov. To, čo im potrebujeme, je ambiciozný investičný plán, ktorý bude verejným investičným plánom, ktorý bude odpovedať na potreby občanov a zároveň poskytne väčšiu dynamiku pre celé hospodárstvo ešte len malý podiel týchto prostriedkov, ktoré sú vynaložené ECB v rámci kvantitatívneho uvoľňovania, by mali byť, by mali byť dostatočné pre financovanie tohto plánu, opätovné spustenie ehm, celého hospodárskeho rastu a boj proti hospodárskym asymetriám. A to je práve, to nebol ten prístup, ktorý sme si vybrali